a za radu vystúpi pán Nikola Schmidt. OK. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni poslanky, neposlanci. od začiatku nášho predsedníctva sme sa aktívne angažovali v hľadaní riešení, pokiaľ ide o humanitárnu krízu vyvolanú migračnými tokmi. Boli sme veľmi rozhodní, chceli sme konať bez omeškania a nachádzať solidárne, efektívne riešenia s súčasným dodržaním ľudských práv. Politika, ktorú uplatňovala rada, má za cieľ všetky úsilia skombinovať s cieľom zachovať práva osôb, ktoré majú e, potrebu medzinárodnej ochrany a zároveň sme chceli zlepšiť kontrolu vonkajších hraníc a takto zaručiť bezpečnosť osobám, ktoré žijú na území EÚ. Dodržiavanie základných práv je v jadre našej migračnej politiky, je v jadre spoločného azylového systému EÚ. Musíme naozaj efektívne reagovať na humanitárnu naliehavú situáciu a zaručiť práva žiadateľom o medzinárodnú ochranu e, v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami. Pokiaľ ide o zadržanie, základné pravidlo medzinárodného práva aj európskeho práva je také, že každý migrant, rovnako ako akákoľvek iná osoba, je, eh, má právo na slobodu a také nejaké zadržanie eh, teda môže sa diať eh, iba na základe zdôvodnenia, nesmie to byť teda svojvoľné, musia tam byť teda konkrétne motivy, konkrétne dôvody a musí byť špecifická situácia. Toto je detálne opísané v nástrojoch AKI v oblasti azylu a migrácie, hlavne pokiaľ ide o smernicu o príjmaní žiadateľov o azyl a smernicu o navrátení. Smernica o navrátení má stanovené základné pravidlo, také, že to skratky môžu využiť zadržanie iba v prípade, keď ostatné eh, opatrenia už boli využité, to je 14.1 eh, ustanovenie a také zadržanie musí byť čo najkračšie a nie je možné ho predlžiť viac, než e, teda e, nástroj e, alebo než pretrvávajú e, dôvody na toto e, zadržanie. Smanica týkajúca sa podmienok príjmu e, žiadateľov o azyl, tam sa e, v článku 8 hovorí o tom, že nikto nemôže byť zadržaný iba z dôvodu, že požiadal o medzinárodnú ochranu. Zadržanie je možné iba v prípade, že sa preukáže nevyhnutnosť, rieši sa to od prípadu k prípadu a znova v prípade, že sa vyčerpali menej koerzívne eh, opatrenia, alebo teda neviedli eh, k požadovanému účelu. Čiže uplatňovanie medzinárodného práva a európskeho práva eh, pri zachovaní práv utečencov, migrantov, vrátane teda povinností obsiahnutých v smerniciach v prípade neuplatňovania európskej legislatívy zo strany členských štátov. V takomto prípade komisia, ktorá je strážkyňou zmluv, musí prijať e, potrebné opatrenia. Na zlepšenie efektívnosti a systému navracania, ktorý Európska únia má na tieto účely, viackrát rada za ostatné mesiace poukázala na používanie zadržania že toto nesmie byť e, e, takým riešením poslednej inštancie. E, teda musí byť iba takýmto riešením a teda e, môže sa uplatňovať iba v prípade, keď ostatné opatrenia nie sú možné. Vo svojich záveroch z 9.11. rada rozhodla o tom, že členské štáty prípade nedostatku spolupráce zo strany migrantu pri vstupe na územie EÚ, že členské v takomto prípade e, môžu e, využiť všetky možnosti poskytované aký EÚ. Môžu to byť aj koersívne opatrenia a ešte raz to zadržanie e, ako posledný možný krok za uvedených podmienok základné práva a a princíp e, nenavrátenia musia byť e, e, v prípade hrozby persekúcie v krajine pôvodu, tieto musia byť e, zachované. Taliansko a e, Grécko, e, toto sú problematické oblasti, členské štáty, ktoré majú pocit, že návrat alebo navratenie do krajín pôvodu nie sú možné. V takomto prípade to zadržanie je možné v naliehavých prípadoch uplatniť. V tomto kontexte chcem zdôrazniť, že migranti nemajú na výber miesto ochrany a že je potrebná ich plná spolupráca, aby mohol presun, aby mohla tá relokalizácia prebehnúť. Pokiaľ ide o využitie síly, pri odoberaní digitálnych otlačkov. E, Európska agentúra pre základné práva vypracovala taký checklist, je to 22. oktobra a e, teda týmto by sa mali riadiť experti v teréne. Čiže aby som to celé uzavrel, Zadržanie bude naďalej dôležitou otázkou. Naozaj ten charakter výnimočnosti je potrebné zdôrazňovať a naďalej budeme túto otázku veľmi úzko monitorovať a hlavne po tom, čo súdny dvor EÚ sa vyjadril alebo sa vyjadrí e, onedlho e, k tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. A teraz v mene komisie vystúpi komisár Avramopoulos. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Sine, pani poslankyne, pani poslanci, komisia sa stotožňuje s parlamentom, pokiaľ ide o cieľ zabezpečenia plného súladu našich politík s ľudskými právami a s ľudskou dôstojnosťou. Toto bolo stredobodom diskusie, ktorá sa vzťahovala k správe pred pár minútami ohľadom ľudských práv a demokracie. Je to kľúčová obava, aj pokiaľ ide o žiadateľov o azyl. Teraz by som sa vrátil k tomu vyhláseniu zadržiavanie žiadateľov o azyl a použitie sily proti ním, práva na slobodu a bezpečnosť e, sú základnými ľudskými právami. Právo na azyl je takisto základným právom. V predchádzajúcich mesiacoch, ako si určite spomínate, sme venovali veľa úsilia tomu, aby sme naplnili na viacerých frontoch, frontoch fakt, že je treba legislatívu EU rešpektovať a dodržiavať. A to znamená, rešpektovanie všetkých aspektov azylovej legislatívy. V tomto kontexte, pokiaľ existoval predchádzajúci princíp non refoulement a boli tu nejaký, nejaká kontrola primeranosti, proporcionálne, tak krajiny mohli zamietnúť vstup jednotlivcom, ktorí nevyjadrili túžbu žiadať o medzinárodnú ochranu. Ako viete, e, vynakladáme úsilie na to, aby sme sa ubezpečili, že príslušné registrovanie migrantov e, bez ohľadu na ich štatút bude prebiehať, čo je predpokladom správneho riadenia tokov a nastavovanie práv a povinností migrantov. Dovolte mi teraz objasniť, čo vyžaduje európska legislatíva. Tou rekodifikovanou smernicou o azile, ktoré bolo schválené v rámci spolurozhodovania, tak aký EU obsahuje jasné pravidlá vo vzťahu k žiadateľom o azyl, ktoré nastoluje rovnováhu v týchto právach. Je preto nevyhnutné, aby osoby boli zadržiavané len v plnom súlade s takýmito pravidlami. Zadržiavanie e, môže byť uplatnené ako opatrenie poslednej inštancie a až po tom, čo všetky alternatívy zadržania boli patrične zohľadnené. Všetci súhlasíme s tým, že žiadna osoba by nemala byť zadržiavaná z toho jediného dôvodu, že táto osoba je žiadateľom o azyl. Zároveň, keď dochádza k výraznému riziku úteku, členské štáty by mali túto osobu zadržať tam, kde je to nevyhnutné a s primeranými podmienkami. Zároveň smernica o príjme hovorí o tom, že podmienky zadržania týchto azil, azilantov by mal, mali naplňať ich ľudskú dôstojnosť a rešpektovať ich potreby. Stanovenie dobrého právneho rámca je len polovicou cesty. Výzvou v tejto chvíli je zabezpečiť správnu a dobrú transpozíciu a implementáciu týchto pravidiel. Komisia veľmi pozorne monitoruje dodržiavanie pravidel EÚ ohľadom zadržiavania zo strany členských štátov. Členské štáty mali transponovať po, e, smernicu o podmienkach príjmu do júla 2015. Komisia zaslala listy, respektíve formálne oznámy tým členským štátom, ktoré neohlásili a neoznámili transpozíciu týchto opatrení. Nad rámec legislatívnych opatrení komisia venuje pozornosť aj praxi členských štátov v tejto oblasti. Komisia takisto poskytla usmernenia pre členské štáty s účelom uľahčiť systematické obranie otlačkov, odobranie otlačkov, otlačkov e, týchto migrantov. Cieľom je zabezpečiť lepšie riadenie migračných tokov prostredníctvom lepšej implementácie nariadenia Eurodac pri plnom dodržiavaní základných práv pristahovalcov. Ctené poslanky, ctení poslanci, ja ďakujem za pozornosť a chcel by som vás poprosiť o pochopenie, pretože ako viete, tá predchádzajúca rozprava sa pretiahla a ja budem musieť stihnúť e, posledný let do Berlína o pol hodinu. Ďakujem vám pekne. Komisár Stylianides ma nahradí. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz vystúpia za politické skupiny. Ako prvý Európska strana ľudová, Monika Holmajer. Pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia, najskôr ďaká za tento krátky prehľad. To, čo mne leží na srdci, je skutočnosť, že u nás v Európskej únii eh, je viacero členských štátov, v rámci ktorých eh, tie ľudské práva voči žiadateľom o azyl alebo aj hospodárským eh, migrantom eh, nie sú eh, dodržiavané. existuje žiadny dôvod používať neprimerané násilie alebo už vonkoncom nie riešiť to formou nejakých štruktúr podobných väzeniu, tak ako to popísal UNHCR, dokonca ešte horších podmienk ako vo väzení. Žiadne jedlo, žiadne pitie, žiadna medicínska starostlivosť najhoršie možno zdravotnícke podmienky alebo zdravotné podmienky sanitárne, hygienické a ešte dokonca aj slzný plyn, môže to byť v Grécku, môže to byť v Maďarsku, môže to byť v Slovensku, môže sa to stať v akomkoľvek členskom štáte únie. A ja musím povedať, že e, odhľadnúť zo všetkých tých kritických výmen, ktoré máme, kto je, kto má právo prísť, kto nie, ja si myslím, že napriek tomu tu musí existovať primerané zaobchádzanie s ľuďmi, ktorí sa sem vyberajú potom, samozrejme, môžeme hovoriť o akýchkoľvek otázkach, ale tieto veci musia byť zabezpečené. Pokiaľ ide o povinnosť registrácie, je istotne nevyhnutné veľmi skoro začať s tým vysvetľovaním, pretože hlavne pokiaľ ide o deti a mladých, ktorí sú nesprávne informovaní tými eh, prekupníkmi, tak tí ľudia majú strach z registrácie a nechcú byť registrovaní za žiadnych okolností. Tým pádom veľmi rýchle informovanie hlavne ktoré sa týka ochrany detí, je nevyhnutné. Veľa detí, ktoré zmizlo a ktoré sa môžu z týchto dôvodov stať opäť rýchlo obeťami kriminality, pretože takéto, v takomto stave bez ochrany sú tak vystavovaní takémuto tlaku a môžu byť e, zneužití na najbrutálnejšie účely zo strany rôznych trestných organizácií, kriminálnych organizácií. Čiže pracujeme v tomto duchu a buďme rozumní. Ďakujem pekne pani Holmajer za socialistov a demokratov Guerrero Salom. Ďakujem pekne. Ak to, čo povedali pán Schmidt a Avramopoulos, a síce, že sloboda je základom, že zadržiavanie je výnimkov, že to prebieha len prípad od prípadu a že treba to nejakým spôsobom zdôvodniť, že nemôžu byť žiadne donúcovacie prostriedky, e, alebo že nie je dodržiavané ľudské, že sú nie dodržiavané medzinárodné práva a že nie je možnosť návratu. Keby to tak bolo, tak by sme tu nesedeli, nediskutovali, ale bohužiaľ je to opačne. Krajiny budujú múry, ploty, utiekajú sa agresívnom správaniu voči utečencom a sú krajiny, ktoré nedokážu naplniť takéto práva, ktoré používajú aj policajné násilie. Cieľom nie je zle zaobchádzať s tými, ktorí sú zadržiavaní v takomto momente. Cieľom je vyslať posolstvo krajinám pôvodu, aby sme tak dosiahli odrádzajúci účinok, aby neprichádzalo viacej ľudí a nežiadalo o azyl. Ide o to, aby sme ich odradili. Skončíte takto, keď sem prídete. To je to posolstvo, ktoré vysielame takýmto spôsobom. Dublin problém nerieši. Všetci súhlasíme, že musíme nájsť a zadefinovať nové štandardy, ktoré nám umožnia situáciu iným spôsobom riadiť. Humanitárne princípy, ktoré údajne u nás platia, nemôžu byť e, ohrozené a odvrhnuté. Keď hovoríme o ochrane ľudí, ktorí v niektorých prípadoch utekajú pred vojnou a pred smrťou, a v iných prípadoch utekajú pred e, hladom a pred smrťou niekedy ešte akutnejšia hrozba, ako je vojna. Musíme sa teda ubezpečiť, že naš, naša azylová politika, ktorá bola tak vznešene popísaná tak komisiou, ako aj radou, že bude dodržiavaná všetkými členskými štátmi EÚ. Ďakujem pekne. A teraz za ECR Timothy Kirkhope, minúta a pol. Pán predseda, viem, že už som to povedal, viac ako jedenkrát tento týždeň, ale správna implementácia pravidel, ktoré už existujú, je kľúčom k riešeniu výziev, ktorým čelíme. A o čo viac budú rásť tieto výzvy, o to viac bude potrebné, aby tieto pravidlá boli vhodne uplatňované desiatke príležitosti som sa postavil v tejto snemovni a poukázal som na to, že niektoré členské štáty, že sa im prepačuje vlastne porušovanie takýchto pravidiel a to siaha nad rámec tej súčasnej krízy, ktorá nás postihla. Vieme presne, ktoré sú tie členské štáty a vieme, že komisia mala spraviť oveľa viac už doposiaľ v rámci riešenia týchto problémov. Chápeme to, že financovanie a schopnosť členských štátov alokovať nevyhnutné zdroje je samozrejme veľmi náročná ale nikdy by to nemalo stať v ceste základnej ľudskej dôstojnosti a dodržiavania zákonov, pod ktoré všetci spadáme. A toto predstavuje súčasť širšej diskusie, ktorú musíme začať, ak máme e, riešiť účinným spôsobom migrant, krízu migrantov. E, hraničné kontroly, odobrenie otlačkov, spracovanie pri príchode alebo registrácia a zlepšenie podmienok zadržiavania sú pravidla, ktoré sa vzťahujú ku všetkým menovaným oblastiam a je najvyšší čas, aby komisia začala pripomínať niektorým členským štátom veľmi výrazným spôsobom, že aj sa, oni sa musia nimi správať. Prichádza veľa nových návrhov a myšlienok. Pokúsme sa ale tie veci vyriešiť e, alebo rozstrediť tie veci, ktoré máme k dispozícii už teraz, skôr ako sa pustíme do ďalších krokov. Ďakujem pekne. E, je tu modrá karta pána Ikera. Ste ochotní reagovať? Nech sa páči. E, ďakujem pekne. Hovoríte o kríze pristahovalcov, migrantov. Túto by sme vedeli vyriešiť, keby sloboda pohybu bola riešená hneď, priamo. David Cameron mal možnosť spraviť to v rámci toho balíčka negociačného, hovoril to v rámci svojho, svojho príhovoru a že to spraví a zrazu, keď prišla na to tam príležitosť, tak to nespravil. Prečo sa toho vzdal raz a navždy to vyriešiť a prečo to posunul na Úniu alebo spolieha sa na Úniu? Ja by som povedal, že toto je pomerne ubohé. Ja som nemal čas, pán predseda, vyjadriť sa v širšom kontexte o týchto veciach, e, o imigrácii. Ja plne dôverujem e, vedúcemu predstaviteľovi mojej strany v rámci Spojeného kráľovstva a že ten bude schopný nastoliť ten správny poriadok a preniesť to teda aj na úroveň európsku. Je pomerne úbohé a smutné, že e, takéto pošpiňovanie, ktoré pochádza z tých extrémnych e, strán mojej krajine a to neprispieva k tej dobrej a konštruktívnej diskusii, ktorú musíme mať do budúcna. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem. Dve minúty za liberálov Cecilia Wikström. Dnešná rozpráva je e, výbornou príležitosťou na to, aby sme pripomínali e, fakty e, v tejto rozprave, ktoré sa uberá surrealistickým smerom. Najlepším príkladom je návrh predseda, prezidenta Európskej rady pán Tusk, ktorý prezentoval myšlienku, že všetci uchádzači o azyl by mali byť zadržaní na 6 mesiacov, aby prešli screeningom. Najbizarne najsmutnejšie je to, že si ako si vôbec neuvedomuje, že by to bolo úplne v rozpore platnej, e, s platnou európskou legislatívou. Prezident Európskej rady navrhuje teda tu to, že všetci uchádzači o azyl, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, to znamená od batolaťa až po e, najstaršiu osobu, by mali byť v táboroch blížiacich sa väzeniu na viac ako pol roka, alebo minimálne pol roka. Toto pripomena najtemnejšiu časť histórie EÚ, k ktorej sa rozhodne nechceme vracať. Je šokujúce, je to tak šokujúce, že si domnievam, že pán Donald Tusk by mal byť vyzvaný e, k verejnej, verejnému ospravedlneniu sa za takýto návrh. Dnes hovoríme o utečencoch, ktorí e, nelegálne vstupujú na územie EÚ. Toto je nebezpečné konštatovanie, dokonca je nesprávne. Nie je nelegálne vstúpiť na územie krajiny so žiadosťou o azyl. Toto je uznávané ľudské právo a je uznávané všetkými členskými štátmi EÚ. Pokiaľ by sme spolupracovali, dokázali by sme ponúknuť útočisko všetkým tým, ktorí to potrebujú. Namiesto toho zúri, e, zúria nacionalistické chuťky, pôsobili to utečenci ani európske inštitúcie, ale bolo je to spôsobené populistickými, nacionalisticky ladenými vládami, ktorí zneužívajú túto situáciu v prospech svojich záujmov. Treba si uvedomiť, konečne uvedomiť, že najlepšie riešenie je spoločné riešenie. Ďakujem. Modrá karta od kolegu. Ste ochotná to prijať? Pani Susky? No, no, no, no, no, no. no, no, no, no, no Panu Ujazdovský, nech sa páči. myslím, že e, nedokážete sa zachovať nestranne, pretože vytrhli ste e, z kontextu slova pána Taska. Ak sa vám nepočí to, čo navrhuje, to, čo by ste navrhli vy,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 ochotní akceptovať automatické e, prevzatie všetkých utečencov. Aký je váš návrh v prospech bezpočnosti. Môj návrh je veľmi jednoduchý a určite e, som hlasom e, veľkej väčšiny výboru LIBE. Som tam koordinátorka. Je tam spoločná zodpovednosť za príjmanie utečencov, teda utečenecké kvoty, pričom sa zohľadňuje počet obyvateľov, HDP, miera za nezamestnanosti. A je skutočne potrebné aj zohľadniť e, tie počiny krajín, ktoré už z toho najviac urobili do tejto chvíle pre utečencov. Nemecko, Švedsko a ďalší. Tí, ktorí zatiaľ nekonali, by sa mali zhostiť svojej zodpovednosti. Dnes je to situácia, ktorú musíme riešiť a zajtra to bude ešte horšie. Myslím si, že, na, že sila účinok riešenia je v tom, že ho budeme hľadať spoločne lavica mm, pani Churisty Abounds. Ďakujem. Pred mesiacom sme sa zhovarali s mladým Afgancom na hraniciach Srbska a Bulharska. On putoval cez Irán, cez Turecko a vlastne zažili peklo e, v Bulharsku. Ja odsudzujem E, násilie páchané e, bulharskou policiou e, voči utečencom. Amnesty International, Oxfam, UNHCR, aj my sami sme videli zranenia vyplývajúce z brutálneho zaobchádzania a títo ľudia sú uvalení do mimoriadne nehostinných podmienok, musia poskytnúť svoje otlačky prstov a e, potom sú vystavení e, e, byčiu a vydieraniu. E, utečenci sú zadržaní, zbytí a policia ich oberie o, o, o všetky cennosti. Sú vo väzbe e, v, v hrozivých podmienkách e, s minimum vody a potravy. Toto hovorím za skupiny Afgáncov. Tu mám na obrázku. Takto to vyzerá. Takéto niečo nie je akceptovateľné. Nie, že v EÚ, nikde na svete. A deje sa to v EÚ, v Bulharsku a inde. Na násilie policie, korup, skorumpovanú, policie, skorumpovanú policiu a nehumané zaobchádzanie či na hraniciach alebo v záchytných táboroch. Toto je neakceptovateľné. Nie je to akceptovateľné a musí to byť e, prešetrené nezávislým orgánom. E, je tu e, modrá karta pre rečníka zo strany pána Džambanského. Poprvé, tieto obvinenia e, e, nie sú pravdivé. Tí, ktorí prichádzajú z e, v Afganistanu nie sú sírčania, sú to Afganci. Kedy ste posledne boli na bulharsko-tureckej hranici? Kedy ste posledne na vlastne oči videli, čo sa tam deje, s čím sa potýkajú bulharskí pohraničiari? To je niečo úplne iné, eh, než je dianie v Paríži. Ďakujem za tú otázku. Bez pochyby eh, Afgánci budú súhlasiť so mnou, že oni sú ľudské bytosti ako my všetci ostatní ale za to, že tu Afgánci nemôžu byť eh, obeťami Prečítajte si správy, e, Oxfam správu, správu UNHCR, správu Amnesty International a dočítate sa tam zaujímavé veci. Teraz za zelených. Pani Sargentini, e, dve a pol minúty. Ďakujem noviny na opačnej strane e, oceánu hovoria o Donaldoch. Donald Trump, ktorý chce uzavrieť hranice pred e, moslimskými utečencami. A aj my máme Donalda. Jednoducho e, ide Ten náš Donald je prezident Európskej rady. Mám na mysli Donalda Tuska. A Donald to považuje za potrebné, aby v interviu v najprestižnejších novinách hovorí o tom, že e, vlastne utečenec by mal byť 18 mesiacov vo väzbe, aby mohol prejsť dostatočný screening. No a že neslobodno podceňovať bezpečnostný aspekt. No a e, musí a on tvrdí, že utečenci musia byť vo väzbe, kým ten screening prebehne. Uh, E, no a to e, preukazuje hlbokú neznalosť, ak nič iného, tak zákonodárstva EÚ. A musíme si uvedomiť, že e, toto svedčí o tom, ako vníma Donald Tusk utečencov len be, ako bezpečnostné riziko. Tým sa veľmi neliší od, od, od Donalda Trumpa v USA Donald Trump e, sa potýkal s kritikou z radou vlastnej politickej strany. A čo sa nestalo v prípade nášho Donalda? dokonca napadli Donalda Trumpa, že hovorí v rozpore s, e, s, s prvým ústavným zákonom e, v USA. A jednoducho Donaldovi Tuskovi sa nikto nepostavil. Pán predseda, vy poznáte legislatívu, aj e, e, ja ju poznám, myslím si, aj tu prítomný pán komisár e, ich po, pozná. Pán Schmidt, mohli by ste povedať, za, ko, za koho hovoril pán Donald Tusk? Bolo to za Luxemburg a skutočne je to návrh, ktorý odznie aj na zajtrajšom samite. To je taký darček Vianociam. Uh, E, Donald Tusk legitimizuje e, to, aby členské štáty nekonali, aby, aby, aby vajatali a boli na mieste. Jednoducho ide o to, že e, zdá sa, že nič zásadnejšie sa nedozvieme ani pred Vianocami, ani po Vianociach. Ďakujem. Janice Atkinson má pre vás modrú kartu. Nech sa páči, Janice. Nemyslíte si, že pán Renzi, pán Tusk a dokonca aj pán Cameron e, počúvajú, načúvajú hlasu svojich voličov, počúvajú obavy svojich občanov a vy by ste tiež mali tak učiniť. To vám odporúčam. Prvnež budete odpovedať, to nebola otázka. E, ja len pripomínam všetkým tým, ktorí chcú zdvuhnúť múdru kartu, že je to za účelom položenia, e, položenia otázky. Ja skutočne som nerozpoznal otázku, eh, aj keď nie som dokonalý v angličtine. Zrejme tá vaša otázka bola, E, formulovaná tak, nesúhlas, e, či nesúhlasím s vašim názorom. Nie, nesúhlasím. Myslím si, že e, natoľko je rozumný aj váš premiér, teda David Cameron, že si uvedomuje, že nemôže konštatovať, že sa máme uzamknúť pred ľuďmi, pretože tým ešte nabaluje strach v ľuďoch. A to povedie k, vy, k prehlbeniu chudoby a k väčšej miere teroru. To je môj názor. Ďakujem. No a teraz dve minúty v mene e FDD Diane James. Ďakujem za slovo. Absek logiky v migračnej politike EÚ a v programoch e, presídlovania je teraz predmetom pozornosti na všetkých. Teraz vlastne sa potýkame e, s priamými dôsledkami e, prehlásenia Angely Merkelovej a tým sa Európska únia dostáva do mimoriadnej situácie. Musíme si uvedomiť, že e, e, mnohí utečenci, e, ktorí neboli dôsledne identifikovaní, sa len vlastne hrajú na akúsi maškarádu, sa tvária, že sú tými, kým nie sú. A domnievam sa, že tie problémy, ktoré spôsobila tá temer výzva smerom k utečencom zo strany Angely Merkelovej, a teraz sa potýkame e, s problémami. E, švédske komunity, e, anglické komunity sa potýkajú s pouličným násilím, s požiarmi a s kriminalitou, ktorí predtým nepoznali. A dokonca aj 200 migrantov ktorí boli presídlení do oblasti Čičestra, veľmi nabúrali klímu dôvery v komunite E, malej, malej viesky, kde je 170 ľudí a tam boli presídlení e, títo utečenci. Musíme si uvedomiť, že e, vyvíja sa tlak a diktát príjmania utečencov. Ale ako si uniká potreba dôkladnej kontroly pohybu utečencov v tých prípadoch, kde došlo k väzbe a k určitému nátlaku, E, tak došlo, to, došlo to na tých miestach, kde jednoducho prekypel pohár, kedy to e, prečilo e, únosnosť. A chcete, aby e, utečenci, cudzenci e, boli akceptovaní, treba e, skutočne optimalizovať procesy, ktoré súvisia s príjmaním. Je potrebné prestať chovať sa ako diktátor. Je potrebné, ani pani Merkelová upresnila svoju výzvu. Inými slovami, hovorí sa tomu dostať veci pod kontrolu. Ďakujem. Teraz jednu minútu. Pani Vicky Majer. Dank u voorzitter Ďakujem, pán predseda. 100 tisíce žiadateľov o azyl v poslednom roku prišli do Európy. Je to až také tsunami, ktoré sa prejavuje aj u nás v Holandsku. Tam ich je za tento rok už viac ako za e, dva predchádzajúce roky e, dohromady. Holandsko má právny štát. E, k žiadateľom azylu pristupujeme riadne a vyhradzujeme si právo dať e, týchto utečencov e, do e, imigračných centier a podľa mňa je to opodstatnené. nejaké zadržanie, to je podľa mňa v poriadku, tých ilegálnych musíme dokonca aj vrátiť späť. v vašom prípade bude musieť Holandsko úplne e, zavrieť svoje hranice. Ďakujem pekne a teraz na dve minúty pani Gabriel. Ďakujem pekne, pán predseda. Spomínalo sa tu meno Bulharska. A samozrejme, že eh, Bulharsko má na pleciach veľkú zodpovednosť, keďže sa nachádza na vonkajších hraniciach EÚ, jedno z tých krajín. A my sme veľmi úzko spolupracovali ako s európskymi, tak medzinárodnými inštitúciami a primali sme opatrenia v súlade s európskym a medzinárodným právom. Sú tu štyri veci, ktoré je potrebné poznamenať. Po prvé, musíme používať rovnakú metodiku, jednu jedinú, pokiaľ ide o monitorovacie správy o národných eh, príjmacích systémoch. A tie správy, ktoré sa tu prezentujú z takéto metodiky, nevychádzajú. A tí, čo obvinujú úrady, tých je potrebné jasne pomenovať. UNHCR a Helsinský výbor v Bulharsku, to je druhá vec, monitorujú eh, denno, eh, denne eh, situáciu v Bulharsku. V roku 2015 padlo rozhodnutie urobiť e, námatkové kontroly na hraniciach a tie nič e, e, neodhalili žiadne porušenie. Bol tam aj sudca Frontex, ktorý sa zúčastňoval všetkých postupov s žiadateľmi o azyl. Takže my sa snažíme všetky predpisy rešpektovať a vyzývame k spolupráci aj Frontex a iné agentúry. Ďalej odborná príprava osôb pracujúcich s utečencami, žateľmi o azyl, tí sú plne vyškolení. Po ďalšie, formálny postup odvolania voči členskému štátu za porušenie práva EÚ. Na to sú, naliehavé, e, na to sú e, e, nastavené postupy, ktoré potom držiavate, aby sa dosiahli naše ciele. A ešte posledná vec, naša úloha je kľúčová. Líbe vysiela delegácie na misie do krajín, ktorých sa to týka, ale tie krajiny, ktoré vyvíjajú najväčšie úsetie, je potrebné eh, skôr eh, podporovať, než nejakým spôsobom kritizovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz vystúpi pán Weidenholzer. Nech sa páči. Let to z roka 2015, to nás ešte bude dlho sprevádzať. Boli sme nepripravení, avšak e, e, mali sme to čakať. Situácia sa e, dramaticky zmenila, nič už nebude ako predtým hektika, začali sa stavať múry, ploty, tým druhotom, tábory a tak ďalej. A mnohé z toho, mnohému by sa bolo dalo prejsť, keby e, sme boli išli tou cestou, ktorú razil Európsky parlament už dlhodobo. My sme už v apríli hovorili o holistickom prístupe, hovorili sme o diferencovanom vnímaní. Je potrebné rozlišovať e, migráciu, útek a vyhnanie a azyl ale tu sa všetko háče do jedného vreca, potrebujeme však iné nástroje a ten problém spočíva aj v tom, že sa stráca účel azylového postupu, teda poskytnúť ochranu tým, ktorí ju potrebujú, posúdenie od prípadu k prípadu, rýchle a férové postupy. Internácia toto je len výnimočný postup a dá sa uplatniť iba v určitých podmienkach. Máme smernicu o príjmaní, hovorilo sa o štandardoch, hovorili sme o tom, že to nemôže byť situácia väznenia ako vo, väzne, ako vo väzení, Hovorili sme o osobitnej potrebe ochrany zraniteľných skupín detí a tak ďalej. A hovorili sme aj o systematickom násilí, teda vyhnutí sa takémuto násiliu. Tento balík ešte nebol informovaný v členských štátoch. Možno mnohé členské štáty aj rozmýšľajú nad tým, či dublinský postup má vôbec zmysel. A musíme si naozaj položiť otázku, či by sme nemali mať nejaký rozumnejší, praktickejší systém a humanitárne koridory vstupu, legal avenues na naše územie, takto by sme sa vyhli mnohým problémom. A tiež si musíme položiť otázku, ako sa postaviť k Turecku, keď už u nás máme takéto ťažkosti, aké problematické to bude v vzťahu s Tureckom. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz na minútu dostáva slovo pani Stevens. Ďakujeme pekne, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Po parížských útokoch predseda Tusk povedal, že nelegálni migranti by mali byť zadržiavaní, aby sa mohla skontrolovať ich identita. Bohužiaľ ide o to, že minimálne jeden z tých útočníkov prišiel do Európy na falošný sírsky pas. Azilanti iste nie sú teroristi, ale e, niektorí teroristi využívajú balkánsku trasu rovnako ako väčšina utečencov. Ale len 30 utečencov prichádza zo Sýrie a toto vypovedá o mnohom. Takže osoby, ktoré nelegálne prekročia hraninu, ich krátke zadržanie na kontrolu identity. Hovoríme tu o nekontrolovanom príleve eh, migrantov naozaj v masách. Čiže eh, vy otázka, prečo sú naše, eh, zahra- naše hranice také deravé? Prečo je to také sito? Prečo Grécko a Taliansko nekráňa hranice prísnejšie? Prečo komisia a iní nehľadali, nehľadali na túto situáciu a neriešili ju až do nedávna? Ďakujem pekne. A teraz kolegyňa Grisbeck na minútu. Ďakujem pekne. Ako je možné v 21. storočí e, musíme vysvetľovať a prís pripomínať e, členským tom EÚ v kolíske e, demokracie, že sa predsa nemôžu zadržiavať deti, deti unikajúce vojne a unikajúce vojne a iným um, hrozbám e, svojvolné zadržanie, e, veď toto sú základné ľudské práva, ktoré sú aj vo všeobecnom, vo všeobecnej deklarácii ľudských práv, uplatňujú sa na všetkých e, bez ohľadu na pôvod alebo situáciu. Utečenci, ktorí končia v zadržaní, máme tu dôkazy o brutalite, násilí, tajnom zadržiavaní. A kolegyne, kolegovia, prosím, vysvetlite mi, ako predseda rady pán Tusk, ktorý nás má všetkých zastupovať, ako on mohol pred pár dňami povedať, že utečenci musia byť zadržaní až 18 mesiacov, keď do Európy prídu, aby sme sa vyhli pošliapávaniu našich hodnôt, aby sme dodržiavali základné práva, ak ktorým sa vyznávame v slovách, je potrebné, aby sme spoločne zorganizovali efektívnu kontrolu hraníc, aby sme si rozdelili zodpovednosť, toto je naozaj potreba a dôstojnosť musí byť zarúčená všetkým, každému jednému v európskom priestore a aj mimo neho. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobrý večer, kolegyne, kolegovia. Ďalším rečníkom je pani Björk. Máte minútu 30, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Spolu s delegáciou GUE sme vycestovali na Balkán. Stretli sme sa s pohraničnými zložkami, s tlmočníkmi. A naozaj sme videli, v akej situácii sa nachádzajú tí, čo utekajú. Sú to naozaj nepriateľné podmienky, majú nárok na dobre prijatie v Európe a nedostáva sa im ho. Nie sú to žiadni e, kriminálnici, nemali by byť zatváraní, nemalo by sa ani vykonávať násilie a tak ďalej. Ale my sme videli dôkazy e, toho, ako sa k ním pristupuje napríklad v Turecku. K tomu je aj správa vypracovaná. No a mnohí povedajú o podmienkách, ktoré zodpovedajú väzeniam, policajná brutalita, tej dochádza napríklad aj v Bulharsku. Takže moja otázka na radu a komisiu. Čo spravíte, aby ste to zastavili? Polícia členského štátu nemôže utečencov vo všetko obráť a uplatňovať na nich násilie. Budete sa tomu naďalej obracať chrbtom? Alebo s tým niečo urobíte? Zakročíte proti členským štátom, ktorí používajú e, Dublin e, takýmto spôsobom. Ak nič neurobíte, tak nebudeme poskytovať ochranu, nie budeme len nadvezovať na traumu, ktorej by nemal byť vystavený nikto. Pani Bjork, pani Bjork, máme tu pre vás otázku s modrou kartou. Máme tu pre vás otázku. Akceptujete ju? Žiaľ, bez mikrofónu. Pani Keller, máte minútu, nech sa páči. E, È diritto dei deputati, secondo il regolamento, accettare poslanci majú právo podľa rokovacieho poriadku neprijať otázku s modrou kartou, ak to pani poslankyňa nechce, nemusí. Pani Keller, nech sa páči. Ďakujem pekne. Eh, no, pozrela som sa na to, akú má náplň práce pán Tusk, on to má na stránke a tam sa uvádza, že má pomôcť dosiahnuť koheziu a konsenzus v rámci Európskej rady. No, nie som si istý, či eh, si toto prečítal aj pán Tusk na tej stránke, asi tam nechodí veľmi často, ale mal by, eh, lebo to interviu, ktoré dal The Guardian a ďalším novinám, no to nám veľmi nepomohlo v tejto súvislosti. Predseda Tusk bohužiaľ tiež eh, nie je silný v kramflekoch, pokiaľ ide o európsku legislatívu, pretože toto sú návrhy, ktoré sú v rozpore s európskym právom aj s humanitárnymi predpismi. No ale on predsa nemá na starosti dôstojnosť, toto má na starosti komisia. Som si istá, že pán Juncker sa s pánom Tuskom pozhovára a že e, do budúcna to skôr bude také konsenzuálne a skôr nás to bude hýbať vpred teda vyjadrenia nášho predsedu rady. To pevne verím. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Ferrara, máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to veľká výzva, ktorú tu pred sebou máme. Musíme nájsť určitú rovnováhu medzi slobodou a bezpečnosťou. Bezpečnosť musí byť nástrojom na realizáciu slobody, ako základného práva. Zdá sa ale, že takáto bilancia má stále viac tendenciu smerom k bezpečnosti na úkor tej slobody. Je nevyhnutné identifikovať, potrebné identifikovať tých migrantov, ktorí žiadajú o azyl, tak aby to bolo na prospech bezpečnosti občanov Európy, ktorých prijímajú a, a pri zabezpečení aj bezpečnosti e, pre tých e, príslušníkov tretich krajín, ktorí žiadajú o príjem. Aké je teda riešenie? Určite tým nie je použitie sily, určite tým nie je administratívne zadržiavanie. Videli sme ale bohužiaľ napríklad aj v Taliansku veľmi negatívne príklady e, v rámci tých centier pre identifikáciu a vyhostenie, kde boli často e, nejaké vzbory z dôvodu tých podmienok, ktorých sú, v ktorých sa nachádzajú tí príjmaní žiadatelia alebo migranti. E, hnutie piatich hviezd žiada o vytvorenie humanitárnych koridorov takým spôsobom, aby bol pri pridelený si nárok takýchto osôb pre takýto postup pre všetkých, ktorí takýmto spôsobom sú prijímaní, aby to zohľadnilo zároveň európske obyvateľstvo. Pán Bizoto, minúta. Pani Bizoto. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď hovorím o imigrácii, tak Európa vždy opakuje tie isté slova. Príjmanie, solidarita, integrácia. Talianská vláda v rámci tej tragického dvojice Renci Alfano sa snaží nejakým spôsobom e, výjsť v ústrety e, aj všetkým takýmto nelegálnym migrantom. E, a čo teda robia? Najskôr príjme 100 tisíc takýchto utečencov a potom je tu istá sankcia aj zo strany EÚ kvôli tomu, že prijímame takéto množstvo. Hambite sa, hambite sa všetci. Ja sa pýtam komisie, prečo sa nerobia takéto identifikačné centra aj v Afrike a tam, aby identifikovali to, kto má právo štatútu utečenca prečo to neprebieha vo všetkých 28 krajinách nejakým spôsobom solidárne, bez toho, aby sme nech, e, dovolili umierať týmto osobám v Stredozemnom mori. Prečo má byť neschopná talianská vláda pri riadení toho, čo už sa dávno vymklo spod kontroly? E, drahý pán komisár, e, to konanie proti Taliansku nebude mať žiadny účel, e, nebude to možné zastaviť ani nových e, nelegálnych imigrantov, ani teroristov a nebude to možné zohľadniť ani tých, ktorí utekajú pred vojnou. Len to zhorší hnev tých e, Talianov aj tých na dôchodkoch, ktorí žijú z menej ako 400 eur mesačne, zatiaľ čo pre tých utečencov všetko gratis, vrátanie bývania, jedla, všetko trávia tie noci, ako keby boli na prázdninách. Nie, nie, ešte raz nie. Pán Radev, dve minúty. Благодаря, господин председател. Дами и господа. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, v mnohých svojich správach Európska komisia poukázala na to, že Bulharsko e, dobrým spôsobom ochraňuje hranice Európskej únie. Naša hranica s Tureckom je poznamená veľmi ťažkým náročným terénom, ktorý sa len e, ťažko obsluhuje, tak povediac. Predstaviteľi a príslušníci pohraničnej policie v Bulharsku nemajú ľahkú prácu, e, demontujú siete prevádzačov, bojujú s teroristami a takisto sa musia vysporiadať s migrantami, ktorí prechádzajú hranicou a potrebujú pomoc. Napriek všetkému tomuto úsiliu je neprávom obviňované Bulharsko zo strany mimovládnych organizácií zo zahraničia, že zneužíva e, žiadateľov o azyl. Chcem zvorazniť, že žiadne z vyšetrovaní metód a spôsobov pohraničnej policie v Bulharsku podporujú takéto zistenia, aby podporujú takéto zistenia a obvinenia. Nelegálny prechod hranicami krajiny mimo tých e, stanovených kontrolných miest na hraniciach umožňuje príslušníkom islamských teroristických organizácií penetrovať územie Bulharska a potom následne prechádza do EÚ. Preto Bulharsko prijíma a naďalej bude prijímať všetky prísne opatrenia, ktoré jej dovoluje národné ako aj medzinárodné právo. A budeme naďalej kontrolovať príval a prílev tých nelegálnych migrantov a utečencov. Chcel by som apelovať na všetkých, ktorí kritizujú krajiny na vonkajšej hranici EÚ. Prosím, oboznámte sa s podmienkami, ktorých e, fungujú naši príslušníci pohraničnej stráže, skôr ako nás obviníte. A nehovorte len tak naprázdno za tých e, žiadateľov o azyl, hovorte aj s tými, ktorí sa každodenne vysporiadávajú s tisíckami týchto osôb a potom im dajte možnosť vstupovať do týchto správ. Ďakujem pekne, pani Jotová, dve minúty. E, ďakujem pekne, pán predseda. V roku 2015, v tomto roku, sme zostavili veľa dokumentov. Nikdy sme neprestali hovoriť o takej či onakej stratégii na riešenie utečenskej krízy, ale pokiaľ ide o tú najdôležitejšiu vec, o tú ľudskú tvár krízy, a početné konflikty a vojny nejakým spôsobom odkláňajú našu pozornosť od jednoduchých ľudských príbehov, príbehov tragédie. Nič z tohto by sa nebolo udialo, keby tie opatrenia, ktoré sme navrhovali už na samom počiatku tohto roku, boli naplnené a členské štáty nejakým spôsobom e, boli ponechané same na seba a začali budovať e, steny a osnaté drôty, ploty. E, Dublin je už dávno preč, nefunguje. Mechanizmus dočasného prerozdelenia sa pozastavil. Tzv. hotspoty neprinášajú očakávané výsledky. Kritéria prerozdelenia nie sú jasné. Ale dnes sme počuli ďalší nový nápad. Zria- zriadiť nový, alebo zabezpečiť prerozdelenie 80 tisíc sírčanov v Európe ročne. Zároveň mnohí migranti alebo utečenci by neostávali na vonkajšej hranici na periférii EÚ, okamžite by sa vybrali do západnej a severnej Európy. To všetko plodí animozitu. A teraz poviem niečo na adresu tých, ktorí viackrát spomenuli Bulharsko najnesprávnejšie posolstvo, ktoré by ste dnes mohli stať to vyslať, je ukázať prst na jeden alebo iný štát. E, všetci čelíme rovnakým ťažkostiam, všetci sme v tomto spoločne. A nie je to zneužívanie alebo násilie, keď musíte niekomu odobrať otlačky alebo musíte spracovať jeho žiadosť. To sú európske štandardy a normy, ktoré ste vy tu odhlasovali a keď krajina ako Bulharsko e, sleduje, alebo ide podľa takýchto sa správ, podľa takýchto pravidel, tak by nemala byť obvinená z porušovania ľudských pravidiel. A sú tu samozrejme ďalšie monitorovacie správy každoročne ohľadom toho, ako krajiny riadia túto utečeneckú krízu. Bulharsko ani v jednej z týchto správ nebolo kritizované doposiaľ. A keď e, dávame e, nejaké nálepky ľuďom a keď ľuďom nazývame xenofóbmi a nenávistníkmi, tak Eh, pán Džambasky. Eh, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Ak eh, základom tejto ďalšej neužitočnej diskusie je viacero správ, ktoré sú plné ohovárania a nesprávnych informácií, ja ich kategoricky odmietam, toto mohli zostaviť a napísať len ľudia, ktorí buď neprajú nič dobré, alebo ktorí sa nikdy nepozreli na túto hranicu, alebo ktorí dokonca aj nevedia, kde tá hranica medzi Bulharskom a Tureckom je. A nie je to len mimochodom bulharská hranica, je to vonkajšia hranica EÚ. A Bulharsko má povinnosť chrániť túto hranicu v záujme Bulharov a zvyšku Európy. Ale je tu ešte niečo iné, čo zaujalo moju pozornosť v rámci tejto rozprávy. Stále väčší počet kolegov zrejme nechápe, o čo ide a stále nám hovoria veci, ktoré nesúvisia nejakým spôsobom so skutočným životom. E, kdokoľvek by označil, je tu niekto, kto označuje odobranie otlačkov za násilie, tak tí potom nevedia, o čom hovoria. Zdá sa, že tu sú ľudia, ktorí trpia rozštiepenou osobnosťou tu sú tí, ktorí chcú chrániť e, tých legálnych migrantov, tak nech im dovolia prísť E, Je tu modrá karta. Akceptujete? E, ďakujem. Chcel by som sa vás spýtať. Súhlasíte s tým, že tieto stiažnosti iniciujú mimovládne organizácie a právnici ktoré e, na tom získavajú napriek e, tej situácii migrantov? Áno, dobrá otázka. Ako, vidíte, ako viete, na rozdiel od iných e, kolegov, ktorí tu nejakým spôsobom obvinujú a kritizujú, my to povieme rovno, priamo. Áno, myslíme si, že je to tak. Sú organizácie, ktoré majú nekalé motívy, pohnutky, určite by nechceli všetko, čo hovorí pani Merkelová. Ďakujem pekne. Mňa znepokojuje skutočnosť, že je tu kriminalizácia žiadosti o azyl, nelegálny prechod hraníc, osobitne tam, kde nie sú žiadne právne možnosti žiadať o azyl, určite nie je e, žiadny trestný čin. A napriek tomu žiadateľov azyl zatýkame. Článok 5 dohovoru o ľudských právach hovorí o tom, že odňatie slobody je posledným, e, poslednou možnosťou, inštanciou v rámci takéhoto postupu. Zadržiavanie za účelmi identifikovania, respektíve za účelmi odobrania otlačkov prstov nemôže e, byť tým okamžitým opatrením. E, do veľkej miery tu máme dočinenia s ľuďmi, ktorí sú traumatizovaní a ktorí potrebujú ochranu a takisto aj deťmi, deťmi a to na to nemôžeme zabúdať. Odhadnú zviazané obrovské náklady, a že tí úradníci sú postavení pred morálnu dilemu, pretože osoby, ktoré sa nedopustili žiadneho trestného činu, musia byť nimi zatknuté, zadržiavané. Je čas zmeniť túto prax a postarať sa o ľudské zaobchádzanie s utečencami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Spinelli, minúta 30, nech sa páči. V oznámení komisii o hotspotoch v Taliansku je uvedené, že Rím musí poskytnúť legálny rámec pre použitie sily, pokiaľ ide o podmienky v týchto, e, v týchto táboroch. Je to ťažké, iba dá sa to spraviť len za prípadu, že by boli porušené dva články ústavy. Ja sa pýtam, ako je možné riešiť e, takéto zadržiavania a použitie sily e, proti tým utečencom, ktorí sú v Bulharsku, v Maďarsku, v Grécku, v Španielsku, v Taliansku vynútené vysťahovania sú realizované aj v prípadoch, kedy, e, tomu, kedy proti tomu hovoria súdy. Niektoré svadobné dary alebo svadobné šperky a takisto niektoré ďalšie hodnotné cennosti sú e, brané týmto utečencom E, treba konať tak, aby sme dokázali zachrániť Schengen. Predseda Tusk e, navrhuje 18 mesiacov zatýkania alebo zadržiavania týchto utečencov, len aby zachránil Schengen. E, povinnosť non-refoulement HBS corpus nie je považovaná za povinné. Takisto vo vzťahu k tým osobám, ktoré sú neplnoleté alebo zraniteľné, nie je možné uplatňovať len represívne metódy, zatiaľ čo charta a zmluvy predpokladajú e, iné, iné metódy. Ak toto má byť cena za Schengen, tak nie, ďakujeme. Ako e, občianka by som odmietla taký Schengen bez váhania. Ďakujem pekne pani Spinelli, pani Žoli, minúta. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, osud utečencov akoby už nikoho netrápil. Čo je ešte horšie, predseda rády e, prichádza s takýmito nebezpečnými vyhláseniami. E, toto je skôr populistická reč a naozaj to počúvame zo všetkých kútov Európy. Preto ma šokuje, že pán Tusk hovorí o možnosti až 18 mesiacov zadržiavať e, utečencov z bezpečnostných dôvodov hoci keď ho požiadali v plene, aby o tom, e, keď požiadali, aby sa o tomto hovorilo, tak ostatné poľské skupiny o tom nechceli ani počuť. Takže to si naozaj uh, neviem vysvetliť. Takže e, vyzerá to, ako by politik mohol povedať, čo chce v Európe ako by eh, vôbec nebola žiadna eh, zodpovednosť. Toto je naozaj nezodpovedný odkaz vyslaný európskym občanom. Medzinárodné právo, humanitárne podmienky, solidarita, to všetko je za nami. Už sa hovorí o vojne, o, o eh, hraniciach, dochádza k kriminalizácii o, imigrácie. toto je Európa roku 2015. Dnes vám to hovorím že bude potrebné e, zájsť nad rámec e, dobrých e, úmyslov, aby sa Európa vrátila na správny kurz. Ďakujem. A teraz má slovo pani Wimberg na minútu. Ďakujem za slovo. väzba a použitie sily, e, tomu by sme sa mali vyvarovať. Treba si však uvedomiť, že mnohí e, z tých, ktorí sa ocitnú na prahu Európy, nemajú celkom e, opodstatnené dôvody pre takýto počín a snažia sa aj trošku podvádzať napríklad nechcú si dať zobrať odlačky prstov, sabotujú ten formálny proces. Nie sú to teda e, tí skutoční uchádzači o azyl a mali by sme sa snažiť vrátiť ich do krajiny pôvodu a je dôležité použiť samozrejme primeranú mieru e, e, sily pri takýchto počinoch. Mnohí sa snažia z týchto e, pseudo-azilantov, e, utečencov sa snažia zneužiť systém a žiaľ, používanie sily je nevyhnutné, ale musí byť primerané, aby sme e, zabránili vstupu tým osobám, ktoré sa snažia podvádzať. Pani Atkinson, ja by som uvítala viac zadržení a väzieb napríklad v Kale. Skutočne každý deň sa nabaluje počet ľudí. E, v Kale britskí e, vodiči kamionov e, riskujú často svoj život. Vypočuli sme si viacero príbehov, kedy boli vystavení títo šoféry nožom, strelným zbraniam. A stovky utečencov, ktorí prichádzajú do Norska, majú džihady obrázky vo svojich kamerách. Skutočne mnohí ani netušia, čo sa deje v Kale, v džungli Kale. E, to si treba uvedomiť. Títo e, kriminálnici ohrozujú bezpečnosť. Chcete skutočne e, čakať na to, až bude zabitý prvý vodič kamionu, až potom začnú konať príslušné orgány. Snaď aj armáda by mala vstúpiť do procesu, mala by zasahovať v Kale a nezdržajovať sa len mimo oblasti Kale. Tí migranti, ktorí páchajú trestné činy, by mali byť zatknutí, zadržaní a deportovaní strany okamžite nečakať. Ďakujem. A teraz e, pán Zdechovský za EPP. E, ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, na úvod by som vám chcel poďakovať za e, otvorenie tejto témy a za túto nesmierne zaujímavú e, diskusiu. E, to totiž odráža dianie v spoločnosti. Nie všetci so všetkým súhlasíme, nie všetci vnímame veci identicky, nie, všetci, nie vždy existuje len jediná pravda, vždy závisí od uhla pohľadu úvodom by som chcel konštatovať, že prvne začneme niekoho kritizovať, tak by sme si mali aspoň priznať, že sme všetci urobili chybu. Všetci nejakým spôsobom nedodržujeme pravidla jedným či druhým smerom a až keď si toto priznáme, môžeme racionálne riešiť problém utečencov. Dnes hovoríme o hrozostrašnej situácii utečencov, e, respektíve žiadateľov o azyl, ktorí čakajú na vonkajšej hranici EÚ alebo už dokonca na území EÚ. Ich situácia je e, veľmi zlá, ale prečo je tomu tak? Kto sú títo ľudia? A ako sa tieto, títo ľudia správajú? Podriadujú sa skutočne všetkým pravidlám? Mohol by som e, dlho hovoriť o skúsenostiach z utečeneckých táborov, z hraníc. Asi to nemá cenu, pretože už to rezonovalo často. Z vlastných skúseností môžem e, povedať, že všade sa vyskytujú ľudia, ktorí nedodržujú pravidlá. Aj samotná žiadosť o azyl pre ne často nie je relevantná. Oprávnenosť a dĺžka ich zadržania je vec veľmi diskutabilná a je nevyhnutné, aby sme e, vyhodnocovali túto vec z viacerých uhlov pohľadu. E, vážení kolegovia, vyzývam vás k tomu, aby sme e, sa neobmedzili len na kritiku, ale snažili sa hľadať riešeť, riešenia tejto situácie, také riešenie, ktoré bude na prospech ľudí, ktorí najviac potrebujú naše riešenia. Ďakujem a teraz má slovo pán Sany. Tibor Sany. Ďakujem za slovo. Vážené dámy a páni, e, e, v EP a vôbec vo všeobecnosti v mediálnom svete ktorý e, e, obklopuje Európsky parlament, e, je konštatované, že táto rozprava je dobre načasovaná, ale diskusie na túto tému v celoeurópskom verejnom meradle je oveľa, je oveľa komplikovanejšia. Keď sa za, začítame alebo vypočujeme si ústredné médiá členských štátov, narazíme na rozmanité názory. Ale tá skutočnosť, že niektoré vlády navodzujú pocit strachu. A pritom sú to e, vlády, ktoré z časti využívajú aj európske fondy na stavanie múrov alebo e, e, plotov a hlásajú svoje názory cez verejnoprávne kanály televízie či rozhlasu a tým šíria strach vo verejnosti. Preto potrebujeme zjednotiť postupy, pravidlá a presadzovať tieto privadly, aby sme e, efektívne bojovali proti takejto propagande. Chcel by som sa dotknúť aj otázky PNR. Európsky občania predsa nemôžu byť podriadení e, všelijakým bezpečnostným opatreniam, a zároveň 100 tisíce ľudí e, môžu vstupovať cez hranice EÚ bez akejkoľvek kontroly. A mám tým na mysli e, ľudí, ktorí vstupujú na územie EÚ aj vystupujú z neho bez kontroly. Preto musí byť e, akési jednotné pravidlo, ktoré sa vzťahuje na všetkých. Teraz má slovo Jussi Halahov. Ďakujem jeden veľký nedostatok našej migračnej politiky je ten, že Európa nie je schopná vracať tých ľudí, ktorých žiadosť o azyl bol zamietnutá. A toto e, v, v praxi e, posmeluje k zneužívaniu azylového systému. Vo väčšine prípadov e, žiadatelia čakajú na verdikt v v, v zariadeniach, ktoré majú veľmi otvorený režim a keď je zamienutá ich žiadosť, tak zmiznú a e, fungujú ako nelegálni migranti v rámci šengenského, e, šengenského, šengenskej zóny. A mnohí dokonca unikajú aj tej prvotnej identifikácii, teda e, registrácia, odobranie odlačkov prstov. Preto je žiaduce mať nejako pod kontrolou žiadosť žiadateľov o o azyl, aspoň dovtedy, keď im prípad nie je rozriešený. A domnievam sa, že to práve je v súlade s európskou legislatívou. E, ďakujem. E, pani Pagasuratu. Keď Ježiš Nazarecký e, vlastne sa obetoval a e, musíme si uvedomiť, že e, e, keby sme aplikovali dnešné pravidlá, tak Ježiš by sa nebol nikdy narodil a určite nie v stajni, bol by rovno departovaný a to dieťa by bolo zmizlo. Musíme si uvedomiť to, že že e, ľudské práva sú porušované v súčasnej situácii, e, tak potom nechápete, o čo ide a mali by ste byť braní na zodpovednosť. Pán Juncker e, povedal, čo sme schopní a ochotní tolerovať. Ja nechcem byť komplicom pri tvorení takej, takých dejín Európy, za ktoré sa musím hambiť Pani Anderson, e, E, spomeňme si na slova, ktoré sú na Soche Slobody v New Yorku. Ako to vyzerá v Lampeduse? Tam, sú, tam je heslo Pripravte sa na to, že vás vrátime e, deportáciou do zón vojnových konfliktov. Pod násilím sú ľudia nútení sa registrovať, aby sa vlastne chránila akási, akási Dublinská dohoda, ktorá úplne zlyhala, je nefunkčná. EÚ e, e, sa podiela e, na závažnom porušovaní ľudských práv. Včera, Včera bola zverejnená správa, podľa ktorej Turecko nezákonne zadržalo a stíha utečencov a žiadateľov o azyl ktorí e, sa snažia dostať e, z tých vojnov postihnutých oblastí a Maďarsko na tom je veľmi podobne, bývalé štáty Jugoslávie sú na tom veľmi podobne. Pritom e, títo utečenci sú ľudia ako ja alebo vy, sú to ľudia s deťmi, s rodinami, ktoré, ktoré, ktorí utekajú pred hrôzami na Blízkom východe v Afrike. To sú oblasti, kde dopadajú bomby a oni si jedno, jednoducho chcú zachrániť len holý život. Takže jedinú, jediný spôsob, ako túto krízu a, ehm, a jediný spôsob, ako túto krízu zastaviť, je uh, ukludniť, upokojiť tie vojnové nálady. Od roku 1892 uh, e, je Ellis Island, e, teda ostrov Ellis, na ktorom je Suchá Slobody, prvým bodom, alebo prvou vecou, ktorú vidia príchodzi do Ameriky. A ja dúfam, že nebudeme uh, symbolom zla do budúcnosti. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani Anderson. Poprosím vás, kolegyňa a kolegovia, rešpektujte čas, ktorý vám bol vyhradený. Vy sa síce snažíte hovoriť o pár sekúnd dlhšie, ale potom nám to komplikuje celkovú situáciu. Pani Hautala na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Predseda Európskeho parlamentu by mal pardon, predsedníctvo Európskej rady by malo zjednocovať štáty a zároveň by malo bojovať za spoločné európske hodnoty. Nemalo by zneužívať svoje postavenie na presadzovanie národných politík a návrh na zadržiavanie e, utečencov, ktorí prichádzajú do Európy na 18 mesiacov, je nielen proti európskym zákonom, ale aj proti medzinárodným zákonom. A úvahy o zadržiavaní utečencov len prehlbujú, len prehlbujú e, tú hlbokú priepas medzi členskými štátmi a, a to nie je ten impuls, ktorý by spoločná imigračná politika potrebovala. Čiže namiesto populistických politik, ako je táto, je potrebné nájsť nejaký komplexný prístup e, na riešenie humanitárnej krízy, ktorej momentálne čelíme. E, Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Bey na jednu minútu. 10 jours après les attentats du 13 novembre, deux commissions du Parlement européen ont osé voter. Dnes e, dva výbory Európskeho parlamentu schválili postup, ktorý umožní predkladanie sťažností, respektíve e, obžalobu e, a zatýkanie nelegálnych migrantov. Komisia počíta s tým, že do, Európy, do Európy do roku 2017 prídu ďalšie 3 milióny nelegálnych pristahovalcov. A pritom v našom Európskom parlamente bolo schválené toto uznesenie, ktoré de facto podporuje nelegálne prisťahovalstvo a tiež mimovládne organizácie, ktoré dostávajú množstvo rotácií a ktoré si z tohoto eh, z tejto obrany nelegálnych cudzincov si urobili svoj biznis, takto rozbiehajú ďalšie konania. A pritom naopak by vašou úlohou malo byť obhajovať prosperitu no lenže nie. Vy organizujete príval ďalších a ďalších nelegálnych migrantov. No a ešte k k tomu žiadať, aby sme si pripiali šampanským na prijatie tejto, e, tejto nešť, tohto nešťastné, nešťastného uznesenia, ale skôr, či neskôr, neskôr budete musieť skladať účty. Ďakujem veľmi pekne pani Kiniči na 1 minút, na 1 minútu 30. Ďakujem veľmi pekne pán predsedajú, predsedajúci. Prepačte, prerušuje predsedajúci. E, vítame samozrejme publikum, ale e, môžete e, vyjadrovať e, svoj nesúhlas len miernym spôsobom. Toto je vážna vec. Jednoducho treba rešpektovať tieto pravidlá a ja by som poprosil a poprosím tí, ktorí majú na starosti poriadok na galériách, aby ho tam udržiavali. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje rečnička. Zvládanie prítoku migrantov, ktorý je veľmi vážnym problémom pre niektoré členské štáty, sa potýka s problémami, pretože všetci migranti samozrejme dúfajú v čo najlepšie prijatie, teda ide o utečencov aj budúcich žiadateľov azyl a tie centra na ich príjem sú preťažené, ale to neznamená, že by sme nemali naďalej dodržiavať ich práva a tie konania riešiť čo najrýchlejšie. jedine takýmto spôsobom dokážeme bojovať proti e, tým, ktorí s ľuďmi obchodujú, ktorí ich prevádzajú a ktorí na tom zarábajú. Takže ide o to, aby sa uplatňovali zákony, ktoré už existujú a po druhé musíme zabezpečiť, aby boli, chránená, aby boli chránené základné práva, ako aj dôstojnosť ľudí. Takže v tejto situácii ľudia, ktorí sú zadržiavaní v naozaj nevhodných podmienkach eh, počas doby dlhšie, než stanovuje zákon, eh, sú vystavení psychosociálnym škodám alebo poškodzovaniu a tu sa členské štáty musia najprv zhodnúť na nejakých základných princípoch. Tie princípy sú, eh, sú ochrana ľudských práv a ochrana ľudskej dôstojnosti. Akékoľvek tvrdé zásahy by mali byť až poslednou, posledným krokom Eh, a porušovanie práv ľudí v príjmacích centrách eh, by sa nemalo diať, pretože eh, to je jednoducho nepripustné. Tu zahráva úlohu a Európsky ombudsman, respektíve ombudsmanka. Úloha pobrežnej stráže Európy je chrániť základné práva a spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami, tak aby sa zabezpečilo, že zran- osobne zraniteľní jednotlivci, ako napríklad nesprevádzané deti a ženy, ktoré, ktorí sú najväčším, um, najväčšou obeťou organizovanej kriminality. Ako dlhoročný člen Amnesty International som sa veľmi tešil, že sa tu dnes bude hovoriť o právach utečencov. Chcem ešte doplniť, že je hamba, ako sú často napadaní utečenci u nás eh, doma a ako sú zapalované aj príjmacie E, centra. Avšak je treba hovoriť aj o povinnosti utečencov. Utečenci, ktorí pred hranicou EÚ zničia svoje osobné doklady alebo po prekročení hranice údajú nesprávne údaje ohľadom ich identity, tak toto e, v podstate vedie k negatívnym dopadom aj v Európskej únie, alebo sú tu ľudia, ktorí potom sú násilnícky, tí mali byť poslaní domov. Integrácia to e, nie je len e, povinnosť Európanov, je to povinnosť aj e, utečencov. Aj z tohto by mal tento parlament vychádzať. Enkel, honorevole Enkel. Pán Henkel, bola vznesená žiadosť, mod, modrá karta na otázku. Príjmate Áno. Drahý kolega, ďakujem Myslím, že ste demokratickejšie než predchádzajúci rečníci. Ja sa vás eh, chcem spýtať, pritom sa určite zhodneme v hodnotení súčasnej situácie, ale súhlasili by ste, aby bolo vytvorené akcie Guantanamo niekde v Európe? Ich habe mich... Ja a ako člen Amnesty International som sa vždy zasadzoval za eh, rozpustenie väzenia na Guantaname a preto hovorím nie. Onorevole Εβδομάδες πληθαίνουν ανησυχητικά οι αναφορές διεθνών οργανισμών προστασίας sú tu organizácie, ktoré chránia ľudské práva, hovoria o tom, že ako sa zle zaobchádza s utečencami v Predomorí. Avšak Európska únia potrebuje chrániť svoje štatutárne hodnoty a základné práva a právny štát a odsúdiť násilie bez ohľadu na to, kto ho pácha. Nesmieme zabúdať, že utečenci nie sú zločincami opustili svoje domovy, pretože sa obávali z e, trestného stíhania alebo prenasledovania, alebo hľadajú lepší život. A to, čo potrebujeme na vonkajších hraniciach, je ochrana základných práv a tiež ochrana hraníc. A Únia musí všetkú svoju snahu vyvinúť na dosiahnutie mieru a normálneho stavu na Blízkom východe, pričom sa bude rešpektovať medzinárodné právo tak, aby na neučekali mali predovšetkým. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Anna Gomež na dve minúty. Otázka utečencov je niečo, čo povedal pán Tusk, že to bola hamba Európskej únie a problémy, ktoré už e, existujú aj v Európe, pokiaľ ide o nevie zamestnanosť, tu už to nie je také jednoduché nájsť si prácu. Takisto pokiaľ ide o zahraničných bojovníkov, nezabúdajme, že tí zahraniční bojovníci sú často um, z Európy a tieto politiky šetrenia sú oblasti, ktoré, sú opatrenia, ktoré takéto e, mesta, ako je napríklad Molenbeek, e, tam len situáciu zhoršujú. A v posledných mesiacoch sme neboli svedkami nejakého veľkého úsilia, aby sa zlepšila situácia v prijímacích centrách, hotspotoch a aby sa rýchlejšie spracovali žiadosti o azyl utečenci, ktoré majú právnu a morálnu povinnosť, ktorých máme povinnosť a ktorých ekonomická situácia je taká zlá, že chcú žiť v našej spoločnosti, tí musia byť, tými sa musí zaobchádzať humanným spôsobom. A tiež musíme zabezpečiť aj spravodlivé zaobchádzanie bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. A tie má to, že došlo k takému masívnemu toku utečencov len preto, že e, to to prednáša veľké zisky predovšetkým prevádzačom a tieto e, kanály prevádzačov jednoducho boli ignorované e, vládami, ale nie je možné kontrolovať každý jeden meter európskeho pobrežia a európskych vôd. Musíme zabezpečiť, e, ale musíme sa uistiť, že vieme urobiť niečo v, e, v situácii s utečencami, ale vo, v tejto chvíli ani nepomáhame utečencov, ani naši občania sa nemôžu sa necítia bezpečne. Čiže musíme urobiť niečo, aby sme zabránili ďalším teroristickým útokom. Teraz má slovo pán Krasnodebský na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som si chcem spýtať, že či tí kolegovia, ktorí hovoria o práve, nemyslí náhodou už e, anarchiu a strácajú svoje idealizovanie si situácie z, zataj zo zreteľa skutočnosť. Chcel by som sa spýtať e, vážených kolegov, že ako si predstavujú mechanizmus e, premiesňovania či reloko, relokácia bez toho, aby sa no, odoberali otlačky prstov a podobne. Jednoducho nie je možné pre zabezpečiť relokáciu, pretože budú musieť byť utečenci na silu premiesňovaní do inej krajiny a do krajiny, v ktorej vonkoncom nechceli bývať pretože vieme, že učina utečencov nechce bývať v Polsku, v Bulharsku alebo v Litve, ale chcú bývať len vo Švedsku alebo v Nemecku. Ako ich chcete donútiť, aby bývali inde? Ďakujem pekne. Teraz pán Zuber na jednu minútu. Pani Zuber. No, pokiaľ ide o je, na, je, je použitie sily voči utečencom a migrantom je naozaj veľká hamba. Nejde o to, že či ich sa snažíme e, z, vyberať e, utečencov, ale tí, ktorí idú cez Bulharsko, sú ľudia, ktorí musia byť chránení pred takými, ktorí na nich e, posielajú psov alebo dokonca priamo na nich strieľajú. Dokonca aj Turecko uplatnilo násilie proti množstvu sírčanov. A práve to, že sa už Sirčania teraz začali skrývať v rôznych eh, tajných miestach a tie eh, lode, ktoré prepravujú utečencov, tie eh, sú tiež likvidované teraz pobrežnou strážou. Neviem, či tieto, táto pobrežná stráž je platená Európskou úniou či členskými štátmi. Teraz pani Post na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som začala tým, že nie, nikto nie je nelegálnym. Diskusia o politike pre utečencov neprináša e, žiadne prínosy ani nie je prínosná pre Jednoducho EÚ musí zastaviť e, toky utečencov, pretože tu hovoríme o takýchto počtoch. Ale to neznamená, že keď hovoríme o počtoch, že zabudáme na ľudskú dôstojnosť. My máme zodpovednosť byť e, lídrom a nie, aby sme sa nechávali unášať eh, emóciami. A takže je dôležité, akým spôsobom sa zaobchádza s eh, osobami, ktoré utekajú a vieme, že niektorí z týchto utečencov sú eh, zločincami a prechádzajú cez hranice nezákonným spôsobom a každá krajina je zodpovedná za to, že sa dodržiavajú ľudské práva pre všetkých jednotlivcov, ktorí sa udržia, zdržiavajú na ich území a je nelegálne e, brať ľuďom ich, e, alebo zbaviť ľudí slobody bez ich e, bez dôvodu a tiež je jednoducho nezákonné správať sa k ľuďom ako, inak ako k ľuďom. Máme tu, je dôležité, aby sme tu mali spoločnú azylovú politiku a je treba takúto legislatívu prijať a komisia musí zabezpečiť, aby členské štáty toto dodržiavali. Jednoducho je potrebné posilniť e, e, pohraničné orgány, ktoré budú vykonávať svoju úlohu a tiež ich e, práci bude musieť sa dodržiavať ľudské práva. A keď sa nám nepovodarí tí, e, zachádzať s tými, ktorí utekajú ako s ľuďmi, tak skôr či neskôr to bude naša vlastná dôstojnosť, o ktorú prídeme. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Čuntis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. V roku 2015 sme oslavujeme 25. výročie o ľudských práv. A a čo vidíme dnes? Dnes e, sú e, tu, máme tu rôz, množstvo utečencov a všetky bariéry a hotspoty a podobné veci sú jednoducho nové bariéry a vlastne ukazuje to, že Európa teraz e, sa ocitá v naozaj veľmi tmavej ére tu Dublinský dohovor sa porušuje každý deň a teraz je tu aj otázka budúcnosti Európy, pretože rozhodnutia, ktoré sa tu prijímajú, sa zdajú byť ešte menej e, pôsobivé. Frontex sa má stať teraz organizá- organizáciou, ktorá bude preskúmať e, utečencov, takže umožníme policajným e, silám z, obchádzať zle s utečencami a, pokiaľ, a čo sa deje s právami e, ľudí. pretože ľudské práva sa musia rešpektovať aj na, zá, e, na hraniciach e, Európskej únie a e, táto zodpovednosť je práve na Európskej únie a členských štátoch predseda. Teraz prejdeme ku KHD aj spontánnej rozprave. Mám tu 5 žiadostí o vystúpenie. Nech sa páči, pán Javkovčič, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetkých nás e, prekvapila migračná kríza a samozrejme v, tejto, v tomto kontexte sme často improvizovali a prijímali sme rozhodnutie, ktoré nemali systémový charakter. No, povedzme si otvorene, že e, dublinský e, keď nariadenie jednoducho nefunguje. A treba tiež jasne povedať, že neboli sme ani pripravení nemohli sme vlastne ani zodpovedným spôsobom prijať. Videli sme, čo sa, deje na Maďars- čo sa dialo na maďarskej hranici, čo sa dialo aj na slovinskej hranici. A nemôžeme ani akceptovať to, čo povedal pán Tusk, pretože to je absolútne neproporcionálne. No, Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko tie sa veľmi e, ľahko vyzuli zo svojej úlohy, pokiaľ ide o prijímanie utečencov. Myslím si, že takúto výbor by mala mať každá krajina. E, pán ďakujem pekne. Grécko prijalo už tisícky utečencov a veľký počet utečencov e, prešiel cez moju krajinu a len pred týždňom na hranici v Skopie, kam prichádzali ľudia, ostrov Mytilíny sa už stal teraz miestom množstvo rôznych incidentov, ktorých sú, ktoré sa týkajú utečencov. Mnohí e, vyvíjajú obrovské úsilie, aby preukázali pohostinnosť prichádzajúcim utečencom, ale ten počet utečencov je už niekoľkonásobný e, takže odtedy, odkedy použi- pozvala pani Merkelová, aby prišli utečenci do Nemecka. A teraz už e, sme mali viac ako 160 tisíc v Grécku a len celkovo 2 tisíc z nich bolo doteraz e, relokovaných. Ale vlastne len 20 dokonca boli relokovaní. A ďakujem pekne pani Morvaj na jednu minútu. je tu na nedávnej konferencii, ktorá eh, sa uskutočnila eh, na, na tému. Predstavme si veľmi bohatým tú firmu, ktorá eh, do, ktorá pozýva zahraničnú delegáciu do svojho veľkého paláca. A teraz tá veľká delegácia, keď príde, tak zistí, že je tam len v paláci, je, ho, ho nikto, ich nikto nepríjima, pretože je tam len e, strážnik a volajú šéfovi a šéf im povie, že nie je problém, lebo treba ich zobrať k sebe domov, e, poskytnúť im noc, dať im jedlo, bývanie a všetko. A toto presne sa deje u nás, s nami. V tých krajinách, kde musia občania prežiť za 200 až 400 eur mesačne, a tu šéfka z Nemecka jednoducho pozvala e, tisícky utečencov, aby prišli a my ich máme pohostinne prijímať. Predseda pre, prerušil rečníčku. Teraz má slovo pani Tomašič na jednu minútu. esto smo tijekom ove krize raspravljali o pravima izbjeglica i migranata i Hovorili sme o migrantoch a utečencoch a tých, ktorí hľadajú azyl žiadateľov o azyl. A aké sú povinnosti pre tých, ktorí prichádzajú do Európskej únie, musia dodržiavať eh, európske právo a dodržiavať aj ústavné eh, právo príslušných krajín. A ja si viem predstaviť, že pred akou situáciu ľudia utekajú, úplne chápem, že eh, ale zase si myslím, že sa musia prispôsobiť našemu právnemu systému. A myslím si, že mali by sme k ním pristupovať rovnako ako k našim občanom. Nemali by sme sa k ním správať inak alebo osobitne. Právo platí rovnako pre všetkých. A situácia je v tejto chvíli úplne chaotická, ale to nie je ešte dôvod, aby sme mali kvôli tomu vydávať osobitné zákony alebo tolerovať e, trestnú činnosť utečencov. Každý, kto chce žiť v Európe, musí vedieť, že sa musia prispôsobiť nášmu spôsobu života a to od tej chvíli, ako vstúpia na naše územie. Ďakujem pekne. na jednu minútu. Grazie, presidente. Quello che abbiamo sentito sulla detenzione. Ďakujem, pán predseda. To, čo sme to počuli o zadržiavaní azylantov a o využívaní síly proti týmto osobám, to mne bolo veľké obavy. Ja som bola svetkom v Taliansku, keď sa identifikovali utečenci, tak som tam, videla som tam, že ľudia neboli riadne informovaní ohľadom ich práva na azyl boli rozdelení a boli diskriminovaní na základe národnosti, na základe toho, či bolo možné vrátiť alebo nie a mohli byť držaní detencii v podstate až rok. Taktiež tam boli e, neplnoleté osoby, ktoré tam vôbec nemali byť. taktiež neadekvátnym spôsobom boli e, zdravotne vyšetrení. Nuž, my im týmto dokumentom chceme dať nádej do budúcnosti. Nedostatočná implementácia dublinského nariadenia, to je treba riešiť. Ďakujem. Pani Šlán hovorí pán predseda, to je koniec spontánnej rozpravy a teraz odozvám slovo opäť komisárovi Stylianidisovi. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, tak to bola skutočne veľmi plodná diskusia konštruktívna. A viete, že modrej kolega Dimitris Avramopoulos, ktorý je zodpovedný za túto problematiku vo svojom stanovisku, hovorím, že už pokryl všetky aspekty tejto veľmi závažnej, komplikovanej otázky. A Komisia podniká príslušné kroky, aby sme zaručili plnenie európskej legislatívy v oblasti azylu. Právo na azyl je základným právom a samozrejme to znamená, že treba rešpektovať všetky aspekty azylovej legislatívy, to je tiež veľmi dôležité. Komisi, komisia za posledný semester zaslala 4 na stanoviska 42 listov v súvislosti s oficiálnym oznámením a taktiež listy, ktoré sa týkali implementácie nariadenia o Eurodac. A transpozícia a plnenie podmienok e, príslušnej smernice. To je dôležité a chcel by som zdôrazniť, že právo na azyl je základným právom. To znamená, že treba rešpektovať všetky aspekty azylovej legislatívy. A komisia bude zaangažovaným spôsobom pracovať, aby na tom, aby členské štáty uplatňovali a rešpektovali princípy dôstojnosti pri uplatňovaní európskej legislatívy. Ďakujem teraz pán minister Schmidt za radu. Dámy a páni, ja sa tu nemôžem stavať do úlohy niekoho, kto tu vykladá slova predsedu Európskej rady, ale v liste, ktorý zaslal v súvislosti so e, zajtrajším samitom čítam, citujem, ochrana vonkajších hraníc nie je myslená na to, aby sme zastrašili tých, ktorí utekajú pred násilím a vojnou, Európska únia bude vždy poskytovať útočisko a solidaritu. Čo sa týka zadržiavania, tak e, to nemôžeme v žiadnom prípade si vykladať ako pravidlo s veľkým P. Pokiaľ dochádza k nejakým zneužívaniam, pokiaľ tu vznikajú situácie, pri ktorých pravidlá unijného aj medzinárodného práva sa nerešpektujú, tak potom je treba príjmu, prijať príslušné opatrenia, pretože sa nedá e, beztrestne pošliapávať ľudská dôstojnosť. A keďže sme v tejto krízovej situácii, možno by bolo užitočné si znovu prečítať naše základné texty, texty, ktoré robia EÚ takou, aká je a takou, aká by mala byť. Medzi týmito textami je to napríklad Charta základných ľudských práv a článok 1 tejto charty hovorí o tom, že ľudská dôstojnosť je nepošliapateľná, musí byť rešpektovaná a chránená. A článok 18 hovorí, že právo azyl je zaručené a rešpektujú sa tom pravidlá ženevského dohovoru. Toto je ten smer, ktorým sa musíme uberať. A samozrejme všetci musia dodržiavať aj naše právo, naše pravidla vrátanie žiadateľov o azyl,